a to je, sú vyhlásenia komisie a rady, ktoré sa týkajú kríze v polnospodárstve. Týka sa to sektorov iných než mlieka. Uh, má pani komisárka. Vážený pán predseda, chcela by som sa poďakovať za tú príležitosť, že môžem tu dnes byť a že môžem hovoriť o aktuálnej hospodárskej situácii v oblasti polnohospodárskeho sektoru. Finančná a hospodárska kríza mala dopad samozrejme aj na sektor polnohospodárstva. Videli sme pokles dopytu, videli sme, ako sa menili výmenné kurzy, aký bol zložitý prístup k úverom a toto všetko malo samozrejme vplyv na ceny za polnospodárske výrobky a samozrejme týka sa to aj príjmov polnospodárov. Sú tu oficiálne odhady polnospodárských e, príjmov, ktoré budú ale až v dispozícii na konci tohoto týždňa, ale môžeme rátať s tým, že tie príjmy významne poklesli v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Keď si pozrieme relatívny vývoj v rámci produkčných nákladov a keď si pozrieme vývoj na trhoch. Na jeseň 2008 začal pokles a tu sme videli, že, tu na, že pravdepodobne nastal nový pokles polnospodárských príjmov a toto pravdepodobne vymazalo ten náraz, ktorý nastal pri príjmoch z polnohospodárskej produkcie v, v roku 2008, ale v lete. Pán predseda, dovolte, aby som teraz prešla jednotlivé sektory. Prvý sa týka obilnín. V roku 2008 sme zaznamenali výrazný pokles cien, čo súviselo predovšetkým s dobrou úrodou. uplynulom mesiaci sme zaznamenali ale nárast cien, všetkým sa týka pšenice, ako aj kukurice. V súvislosti s týmto vývojom by bolo v tomto okamihu asi neprimerané e, vykonať nejaké opatrenia, ako napríklad nejaké tendre alebo intervencie, ktoré by sa týkali kukurice. Nebolo by dobré ani e, e, prísť s kompenzáciami, ktoré by sa týkali exportu. To znamená, že dôležité sa zamerať na zníženie exportu a na, musím sa merať na cenovú úroveň. Myslím si, že toto by malo napríklad prospieť trhmi, trhom s, s krmovinami. Vieme, že tento sektor je veľmi zraniteľný. Hospodárska kríza došla v dobe, kedy sme sa plne e, nezotavili z tých udalostí v roku 2007, ktoré boli veľmi zložité tohtoročné ceny sú nižšie ako v minulom roku, ale zároveň, a niekedy sa je nutné na to pozerať z pozitívneho hľadiska, vieme, že ceny krmovín sú podstatne stabilnejšie, ako boli v minulosti v roku 2007 a 2008. To znamená, že exporty sú pod úrovňou roku 2008 a očakávame, že napriek tomu budú podstatne vyššie ako roku 2007. To znamená, že Nevidím tu nejaké dostatočné oprávnenie na zavedenie dodatočných trhových nástrojov v tomto okamihu. Ale môžem vás ubezpečiť, že sledujeme veľmi pozorne túto situáciu. Čo sa týka ovocia a zeleniny, hospodárska kríza viedla k sníženej domácej spotrebe a zaznamenali sme aj pokres, pokles exportu. Toto ovplyvnilo ceny ovocia a zeleniny, ktoré dostávajú producenti. Čo sa týka samotného sektoru, rozhodli sme, že tieto výzvy v tomto sektore musíme riešiť, musíme tieto výrobky zatraktívniť a musíme musíme e, preniesť čas odpovednosti na, na organizácie, ktoré zlučujú producentov. Lebo tieto organizácie pokrývajú veľkú časť produkcie e, ovoce a zeleniny. To znamená, že môžu vytvoriť silné hospodárske väzby a samozrejme vieme, že ceny Mm, nerešpektujú národné hranice. Čo sa týka roku 2007, tak sme zabezpečili stimuly pre e, príslušné organizácie, aby konali. Zaviedli sme aj nové nástroje, ktoré sa týkajú riadenia cien, ako napríklad e, bolo to aj určitá možnosť nepozbierať úrodu. Zároveň sme vytvorili aj určitý právny rámec, ktorý by umožnil producentom aby ovplyvnili a stabilizovali trhy. Ale je nevyhnutné vykonať ďalšie kroky z dola nahor, za ktoré nemôže komisia prevziať zodpovednosť. To znamená, že chcela by som podnetiť, aby sa aby organizácie producentov konali v tejto oblasti. To znamená, že producenti a polnospodári si, sa, sa musia predovšetkým Mm. musel pracovať v rámci príslušných organizácií. Lebo nie je dobré, aby jednotlivé organizácie bojovali proti sebe. Skôr sa musia zamerať na to, aby bojovali s, s malou obchodom. Čo sa týka olivového oleja, tak ceny dosiahli rekordnú úroveň pred 4 rokmi. Súviselo to s nepriaznými klimatickými podmienkami. Odvtedy sme tu mali tri dobré úrody a hospodárska kríza viedla k veľmi nízkym cenám. Z tohoto hľadiska komisia obnovila posilňovanie zásob v tomto roku. A vidíme, že trh zareagoval okamžite a ceny sa zotavili takmer okamžite. To znamená, že napriek dobrým predpovediam, ktoré sa týkajú úrody, teda, že to bude štvrtá úroda, zásoby na začiatku zberu úrody boli na nízkej úrovni a myslíme si, že spotreba sa zotavuje. To znamená, že keď to tak zhrniem, vidím tu určité náznaky zotavovania sa a pevne verím, že úzke sledovanie, intenzívne sledovanie situácie je nevyhnutné a že toto umožní vykonať kroky, keď to bude nevyhnutné. Toto bol taký krátky prehľad krátkodobých opatrení, ale môžem vás ubezpečiť, že my sa zaoberáme aj strednodobými a dlhodobými záležitosťami. Pre všetkým sa zameriavame na aspekty, ako je ako distribúcia pridanej hodnoty v spotrebnej reťazcoch a zaoberáme sa všetkými dôležitými témami. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz dostávajú slovo rečníci v mene politických skupín. Najskôr za EPP pán Des na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. V minulom roku a aj teraz výrobcovia mlieka aj tu v Bruseli protestovali veľmi nahlas za svoje požiadavky. A tak vznikol dojem, že problémy majú iba producenti mlieka. Ale pravdou je, že aj v iných sektoroch sú problémy, na rozdiel od e, mliekárov. E, sú to napríklad e, vinári, ehm, potom pestovatelia eh, ovocia a zeleniny, alebo tí, ktorí pôsobia v živočišnej výrobe. Títo sú zvyknutí eh, na to, že ceny aj produkcia sú niekedy vyššie a niekedy nižšie. Preto by som chcel teraz eh, osvetliť situáciu aj takýchto podnikov. A pani komisárka, by ste to už povedali, že hospodárska a finančná kríza sa dotkla celého sektoru polnohospodárstva. A preto by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako reagovať. Hovoril som s príslušnými polnohospodármi a neustále sa ozývajú hlasy, že tie trhy fungujú v v poriadku ale sú tu určité situácie, ktoré sú mimoriadne zložité, ako napríklad minulý rok a tento rok v prípade mliekarov. Ale čo konkrétne podporiť nechápu, je to, že z Európy, z vašej strany, dochádza k čoraz väčšej miere byrokracie. Hovoria, áno, my by sme boli radi, keby sme mohli dennodenne pracovať na našich pasienkoch, na našich poliach, v mm, našich zariadeniach, ale nechceme všetko e, vypisovať do rôznych formulároch. Naši Poľnohospodári polnohospodári by radi produkovali polnohospodárske produkty, takto by sa e, zvýšila výnosnosť. A vidíte, že e, táto byrokracia vôbec nie je na mieste. Práve som si prečítal, že momentálne ministri polnohospodárstva hovoria o, rokujú o znižovaní byrokracie. Toto je presne požiadavka aj našich polnohospodárov a ja pevne verím, že sa nám to podarí dosiahnuť, aby naši polnohospodári mohli produkovať potraviny zdravé, kvalitné pre všetkých občanov EÚ. V tomto je potrebné ich e, podporiť a v budúcnosti sa postarať o to, aby oni mohli plniť túto funkciu. Ďakujem, pán Des, hovorí pani predsedajúca. Teraz dostáva slovo za socialistov a demokratov. Slovo pán De Castro na dve minúty a pol. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, drahí kolegovia. Opätovne tu diskutujeme o kríze v poľnohospodárstve. V posledných mesiacoch sa parlament viackrát vyjadril k ťažkostiam, s ktorými sa borí napríklad mliekárenský sektor. Žiadame radu aj e, komisiu, aby rýchlo e, zasiahli. Dosiahli sme parciálne výsledky a s týmito iniciatívami sa vytvoril špeciálny fond vo výške 300 miliónov eur na naliehavé situácie. Teraz však vidíme, že kríza, ktorá postihla mliekarenský a sírárenský priemysel, sa rozširuje na ďalšie sektory poľnohospodárstva. E, týka sa e, obchodu s ovocím, zeleninou, olivovým olejom a obilninami to znamená, že sme pred konjunkturálnym fenoménom, ktorý e, sprevádza zložitú ekonomickú situáciu, čo viedlo k poklesu dopidu, dopytu a stagnácii trhu. Je to znepokojujúca situácia, lebo vidíme, že poľnohospodári vo všetkých európskych regiónoch protestujú. Je to skutočne alarmujúca situácia a e, znepokojuje vzhľadom na budúcnosť celého sektoru. E, na, e, vo výbore pre poľnohospodárstvo 1. decembra sme sa rozhodli e, pozvať na plénum výkonu. komisiu, aby nám vysvetlila krízu v poľnohospodárstve vo rozličných sektoroch. Dúfame predovšetkým, že komisia využije všetky prostriedky, ktorými disponuje na stabilizáciu trhu a na podnietenie spotreby. Musíme túto príležitosť využiť aj na to, aby sme mali víziu do budúcnosti, aby sme získali garancie, že spoločná poľnohospodárska politika bude dôležitou politikou a bude mať na zreteli záujmy všetkých občanov a všetkých území únie od severu Švedska až po juh Cyprus poľnohospodári očakávajú odpoveď a teraz sme tu na to, aby sme urýchlili všetky procesy, aby sme mohli čeliť kríze a aby sme sa naučili z tých najnovších skúseností, nestrácali čas a aby sme sa pokúsili čo najskôr napraviť situáciu, ktorá sa môže ešte zhoršiť. V, kon- v tomto kontexte by som od Európskej komisie rád počul odpovede. Ďakujem, pán Castro. Vy ste E, dodržali váš rečnícky čas. A teraz dám slovo pani Harkinovej za liberálov minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať e, pani komisárke za úvod do problematiky. Ja sa chcem zamerať na jednu oblasť, kde je zlepšenie možné. A tuto ide o GMO v krmovinách, v dovozoch a dopad na náš priemysel. Toto je dôležitá otázka. Ja som pánovi Barosovi zaslala list, podpísal ho viacero poslancov a on reagoval, povedal, že že komisia reagovala a e, došlo k autorizácii e, takýchto produktov GMO. Je tu ale veľký problém. Brazília budúci rok. Títo zjednodušili e, svoj systém schvaľovania na 22 mesiacov a toho problému sa nezbavíme. Áno, sú tu nízke marže v polnohospodárstve. Viem, že sú tu veľmi nízke príjmy a Európska únia by mala konať, mala by chrániť svojich polnohospodárov pokiaľ ide o takéto autorizácie. V Írsku od maja tohto roka e, sú tu vysoké náklady, 23 miliónov za oneskorenú autorizáciu a táto, e, úroveň, táto prítomnosť na nízkej e, úrovni, toto je problematika, ktorou sa musíme zaoberať čo možno najskôr. Ďakujem pani Harkin, hovorí pani predsedajúca. Vy ste troška prekročili váš rečnícky čas a teraz majú slovo zelený, pán Hojslin na dve minúty. Ďakujem, pani komisárka, dámy a páni. Vy ste reagovali v stručnosti na tú krízu a ja som nepočul od vás žiadne návrhy riešenia. My tu máme krízu nielen v liekárenstve, ale aj v sektore obilín. Je tu ďalšia koncentrácia v oblasti zeleniny a za 10 rokov e, sme prišli o 50 všetkých producentov bravčového a toto e, nesúvisí iba s hospodárskou krízou, pani komisárka. Toto súvisí s tým, že celkové smerovanie polskej politiky je nesprávne, takže e, vy hovoríte liberalizácia, my vidíme, že táto zlyhala e, orientácia na e, svetové trhy nie je dobrým riešením pre polnohospodárstvo. Na budúce roky budú rozhodujúce pre ďalšie smerovanie nášho polnohospodárstva, preto sa teším, že v Paríži poukázali ministri polnohospodárstva na to, kam smerovať a my mnohé z toho dokážeme podporiť plánovať demokracia, istota, trvalá udržateľnosť a to sa zasadzujeme aj my tu v Európskom parlamente. Ceny sa znižujú pre plnohospodárov, ale nie pre spotrebiteľov. A to poukazuje na to, že polská politika už teraz sa riadi iba zaujímami veľkých koncernov. Pani komisárka, vy ste povedali, že musíme posilniť úlohu plnohospodárov, ale vy stále nechcete reagovať na otázku, ako to urobiť. My sa to snažíme, snažíme pri odpovediami a toto je podľa mňa rozhodujúca vec do budúcna. Polnohospodári nemôžu byť vnímaní len ako producenti surovín, musia mať naozaj moc na trhu a preto je potrebná naša podpora. Polské polnohospodárstvo, ktoré je dlhodobo pod cenovým tlakom, e, takéto povedie k nedostatkom v oblasti kvalite. Industrializácia polnohospodárstva povedie k strate biodiverzity a pôjde k k vzniku industrializovaného polnohospodárstva, tým zvyšíme e, záťaž CO2 a metánom. Takže nemôžeme hovoriť zároveň o ochrane životného prostredia a zároveň pokračovať v industrializácii polnohospodárstva. Tu sa musíme snažiť a dúfame, že tá spolupráca s novou komisiou bude dobrá. Ďakujem pekne, pán Hausling, hovorí pani predsednička. Teraz má slovo pán Nicholson na dve minúty za ECR. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že všetci chápeme tie obavy, ktoré majú producenti v polnospodárskom sektore. Majú pocit, že sme sa e, zaoberali hlavne mliekarenstvom a na ostatné sme zabudali, ale my vieme, my, čo sme zainteresovaní, že bolo potrebné ísť touto cestou, že sa nedalo čakať e, v oblasti e, mliekarstva a teraz sa môžeme obrátiť na iné sektory. Hovorili sme o problémoch, e, pokiaľ ide o znižovanie cien na svetových trhoch. V mojom regióne sú polnohospodári sú polnospodári, ktorí majú naozaj vážne existenčné ťažkosti. Chcem podporiť to, čo povedala pani Harkin. Eh, takéto omeškania v schvaľovaní eh, dovozov eh, produktov s obsahom GMO na územie EÚ. Toto pomaluje vývoj v živočišnej výrobe v Európe. Keby sme to urychlili, tak by sme pomohli takýmto chovateľom, pretože je tu obrovské riziko. Je tu riziko, že tá byrokracia nás prerastie a že tu bude legislatíva, ktorá nepodporí našich občanov, ktorá ich udusí. A vidíte CPID, ktoré je podľa mňa absolútnou katastrofou. Ja si myslím, že sa musíme pozrieť na tie zmeny, ktoré prebehli v polnohospodárstve. Napríklad producenti oviec takíto chovatelia prestávajú s touto činnosťou a toto je naozaj negatívny trend, takže musíme sa postarať o podporu pre všetky sektory, ako zachovať všetky druhy výroby pretože toto sú e, sektory výroby, ktoré e, sú environmentálne priaznivé a v mnohých regiónoch neexistujú žiadne iné alternatívy. Takže prosím, ešte raz sa pozrime na podporu týchto sektorov polozerského odvetvia. Ďakujem pekne, pán Nicholson, e, hovorí pani predsednička. Teraz za GUE. Komisér. Pani predsednička, pani komisárka, povedali ste, že poľnohospodárska kríza je hlboká, to sme vedeli. Mali a strední rolníci už ďalej nemôžu, ale to nie je výsledkom technického problému, je to výsledok vašej deregulačnej politiky. Vy ste jednoducho upustili od hlavných princípov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je potrebné odmeňovať prácu minimálnym spôsobom a E, takisto sa treba zamerať na e, preferencie spoločenstva. Je dôležité zamyslieť sa nad budúcnosťou spoločnej poľnohospodárskej politiky, považovať poľnohospodárstvo za e, oblasť všeobecného záujmu. Nová poľnohospodárska politika musí byť takisto aj potravinovou, environmentálnou a teritoriálnou politikou. Musíme si zadefinovať usmernenia a zmysel skôr, ako sa rozhodneme o rozpočtových prostriedkoch lebo inak bude všetko spochybnené, napríklad odmeňovanie prostredníctvom garantovaných minimálnych cieľ, e, e, získame pracovné miesta, e, získame alimentárnu nezávislosť. Celý svet v súčasnosti si uvedomuje, že poľnohospodárstvo musí E, zohľadňovať aj ľudský aspekt a nielen priemyselný a ekonomický, lebo len tak môžeme e, dosiahnuť, že poľnohospodárstvo vyjde z krízy. Ďakujem. Pán Fontána, dve minúty za LD. Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, pani komisárka. Poľnohospodárstvo prechádza krízou. Je to dôsledok rýchleho teritoriálneho rozširovania EÚ a globalizácie, ktorá prebieha príliš rýchlo aj v oblasti trhov. Je potrebné chrániť a zachrániť poľnohospodárstvo aplikáciou základných zmluv EÚ článkov 32 a 38, kde sa hovorí o cieľoch, a tam sa vyžaduje aplikácia príslušných právnych noriem. Tieto normy regulujú zásahy do trhu. V súčasnosti nemôžeme na základe toho odpovedať na požiadavky poľnohospodárskeho sektora, najmä v tejto zložitej situácii, ktorá postihla celý sektor, najmä ovocinárstvo a zeleninárstvo v oblasti hrozna, broskýň, ale aj kukurice a obilia. Ale Samozrejme, treba garantovať aj ochranu trhu, tak ako to hovoria základné body e, spoločných zmluv. Doteraz to robíme len obmedzeným spôsobom. E, s krízou v mliečnom sektore sme videli a v súčasná kríza v poľnohospodárstve, teda v, pri zelenine nám poukazuje, že Európa musí podporovať poľnohospodárstvo a preto by bolo lepšie zamyslieť sa skutočne do hĺbky nad tým, čo sa deje na európskom trhu, tak aby sme mohli dávať prednosť našim produktom pred predu, produktami zo zahraničia a mimo EÚ. Musíme mať presné normy a musíme takisto sa snažiť o to, aby naše normy rešpektovali aj tretie krajiny, z ktorých dovážame alebo do ktorých vyvážame naše výrobky. Iba takto môžeme viac chrániť našich poľnohospodárov a výrobu v Únii. Ďakujem, pán Fontana. Pán Papastanko z dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Skutočne mnohé veci je nutné preverovať, napríklad olivový olej, bavlna, pšenica a tak ďalej, lebo vidíme, že problémy sú vo viacerých sektoroch. To znamená, že musíme myslieť na výrobcov, producentov v našich štátoch. Máme tu 200 tisíc tón istého produktu, ktorý v súčasnosti nemôže byť predaný. To znamená, že je to kríza, musíme konať, musíme mobilizovať a musíme byť aktívni v členských štátoch. To znamená, že tieto výrobky, ktoré majú chránenú značku pôvodu, tak tie musíme dodatočne chrániť. Potom, čo sa týka potravín, aj tu je skutočne veľká kríza. Hovorili sme napríklad o ochrane mlikarenského sektora. Potom ďalšia téma, napríklad chov hovedzieho dobytka v Grécku, aj tam sú obrovské problémy. Jeden z problémov, ktoré sú v tejto oblasti polnospodárstva, ide vlastne o registrácie samotného mena v mieste pôvodu. To znamená, že zaregistrovanie v samotnom regióne, myslím si, že tam by to bolo najlepšie, lebo takýmto spôsobom možné chrániť producentov. To znamená, že polnohospodári tak v Európskej únii, ako aj mimo, na trhoch musia byť príslušne označovaní. Musíme byť transparentní, musíme byť efektívni, musíme rozvíjať transparentnosť potravinovej siete a musíme zabrániť tomu, aby sa ďalej otvárali nožnice medzi výrobnými a predajnými cenami. Diskutovalo sa to o rozpočte na rok 2010, tam sa poukázalo na to, respektíve odkáza sa, odkazuje sa aj naďalej na to, že bude dôležité zabezpečiť určitú, určitú orientáciu na to, aby bolo možné riešiť problém v iných oblastiach plnospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pokračuje pani predsednička. A teraz vystúpia rečníci vo svojom mene a prvý pán Tabajdy. Európai agrárium válságban van, amelyet nem... Ďakujem pekne za slovo. Keď dnes hovoríme o kríze v oblasti polnohospodárstva, tak Nejde tu o problémy, ktoré by súviseli so svetovými trhmi, ale skôr ide tu o neoliberálnu politiku, ktorú v posledných rokoch realizovala Európska komisia. Toto vo veľkej miere prispelo k súčasnej kríze. To znamená, že keď už dnes máme také problémy v oblasti polnospodárstva, položme si otázku, čo sa stane, keď tie prostriedky pre polnospodárstvo po roku 2013 budú klesať. Musíme si klásť otázku, ako zabezpečím potravinovú bezpečnosť. Potom, čo sa stane s chovom dobytka v Európe? Aj tam budú veľké problémy. Potom napríklad pestovanie obilním, ale aj ďalšie oblasti. Preto je dôležité, aby polnospodárske organizácie mali k dispozícii viac peňazí, ale to ešte nestačí. Je skutočne šokujúce, že Európska únia sa stala neto importérom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pokračuje pani predsednička. A teraz pani Gerling. You... Ďakujem, ďakujem pekne, pani predsednička. Pozrieme si, čo sa deje s farmármi. Pozrime si, čo spravila britská vláda. Vidíme, že tá politika vedie k tomu, že mnohé rodiny žijú v chudobe. Máme tu čísla, ktoré hovoria, že jedna štvrtina e, e, britských pomospodárov spadajú do tejto kategórie. Myslím si, že dôležité je zvoliť holistický prístup. Spotrebitelia chcú kupovať kvalitné potraviny, ktoré sa budú vyrábať čo najbližšie ich domovom. Európsky parlament musí počúvať, čo vyžadujú e, spotrebiteľa. To znamená, že dôležité je zabezpečiť označovanie potravín, aby každý vedel, ktoré pochádzajú. Máme už vlastne označovanie krajiny pôvodu na mnohých potravinách a nie je žiaden dôvod, prečo by povinné označovanie by nemalo, nemalo byť rozšírené ďalšie sektory, pričom by tu išlo aj o spracované potraviny. Máme tu určitú možnosť, v parlamente budeme mať začiatkom budúceho roku a využíme ju. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Figueiredu. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. V priebehu rokov a postupných zmenách SPP sme upozorňovali na jej dôsledky a Takisto sme predstavovali alternatívy. Nikto nás však nepočúval a dnes prežívame situáciu, ktorá je katastrofálna v portugalskom poľnohospodárstve. My bojujeme s dôsledkami liberalizácie svetového trhu v oblasti agroalimentárnych produktov. Hovorí sa, že poľnohospodárstvo e, má byť považované za, e, za obchod ako ktorýkoľvek iný a preto je vlastne vystavený špekuláciám. My sme vždy tvrdili, že poľnohospodárstvo musí byť privilegované, lebo zabezpečuje potravinovú bezpečnosť a že je potrebné skutočne valorizovať prácu tých, ktorí pracujú s pôdou. Napríklad vždy sme tvrdili, že špecifickosť poľnohospodárstva južných krajín EÚ musí byť rešpektovaná, aby sme zachovali ich produkciu, E, kvalitných výrobkov, ako je víno, olivový olej, ovocie, zelenina, rýža, ale takisto aj produkcia mlieka a mesa e, v iných podmienkach, ako, sú, ako je väčšina Európy. My trváme na revízii týchto politík, aby zobrali do úvahy vysoké vstupy, napríklad elektrina a, e, a tak ďalej, ktoré idú proti poľnohospodárom. Preto je potrebné podporovať poľnohospodárstvo, aby sa tam vytvárali pracovné miesta, podporovať rodinné poľnohospodárstvo, intenzifikovať regionálne produkty a domáce výrobky. Poľnohospodárstvo to zaslúžia, pretože oni produkujú to, čo je dôležité pre náš každodenný život, našu potravu. Ďakujem pani Figueiredu. A teraz pán Aniu, dve minúty. Well, pani predsednička. Chcem vás upozorniť na krízu v sektore chovateľstva. Pokiaľ ide o GMO, tak e, tam napríklad v soji, v dovozoch e, sú takéto GMO prítomné. Takéto, e, takýto náklad bolo zakázané vyložiť 2,3 milióna e, e, libier. Toto boli náklady, ale sú tu ešte aj ďalšie náklady, pretože chýbajú takéto súroviny. Komisia Európskej únie už schválila štyri ďalšie varianty GMO ale veľmi dlho trvá, kým sa takéto schválenia, e, kým sa, kým sa príjmu. V Amerike e, však môžu e, využívať nové druhy, nové variety. Takže ten problém sa stupňuje a často sa dostávajú, ako som už spomínala, na územie Európskej únie a sú potom vrátené. Sú tu veľmi malé tolerancie, ktoré sú uh, umožnené napríklad pre uh, hobliny alebo pre uh, zvyšky nejakých uh, kovov, ale napríklad pre uh, zvyšky kukurice nie sú dovolené takéto uh, normy. A preto naši chovatelia uh, majú obrovské uh, problémy. Toto je naozaj neuspokojivá situácia a vzniká kríza v oblasti mesiackého priemyslu. Takže poprosím komisiu, aby sa tým zaoberala naozaj praktickým, konštruktívnym e, spôsobom, tak aby sa prijali aj pre e, prímesy GMO rovnaké úpravy ako pre iné kontaminanty. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Lavia na dve minúty. Grazie, signor presidente. Eh, io... Ďakujem, pán predseda. Pardon, pani predsednička. A ja chcem poďakovať pani komisárke za analýzu situácie v poľnohospodárstve, ale chcem zdôrazniť, že v niektorých sektoroch výroby je kríza, ktorá ohrozuje poľnohospodárstvo na niektorých územiach Európy. Treba zdôrazniť, že kríza v posledných mesiacoch postihla aj tvrdú pšenicu, ktorej ceny E, klesli pod e, cenu nákladov a to vedie k tomu, že v mnohých častiach Európy sa zredukovali osevné plochy. Na budúci rok by sa mali znižiť o 30 predovšetkým v tých marginálnych oblastiach a to povedie aj k nezamestnanosti na druhej strane. E, pani komisárka, zdá sa, že ovocinárstvo a zeleninárstvo zase trpí súčasnou situáciou, pretože VTO o sa snaží túto krízu riadiť. Operatívne programy však majú len obmedzené zdroje a to nie je dostatočné na to, aby sme vyriešili štruktúrálnu krízu takého rozsahu, ako je súčasná kríza. Samozrejme, že je možné pomôcť v niektorých naliehavých prípadoch, ako ste povedali vy, pani komisárka, so zelenou žatvou alebo E, v iných situáciách malých nerovnovách, ale nie v takejto hlbokej kríze, ktorú v súčasnosti prežívame. Tri štvrtiny z toho, čo tu bolo povedané, sa týka aj e, olivového oleja a iných sektorov. Teraz je veľmi dôležité, aby komisia vypracovala balíček návrhov konkrétnych aby predložila štrukturovaný návrh, kde by boli obsiahnuté všetky sektory a lebo okrem mlieka sme nevideli žiadne špecifické zásahy na pomoc. Ďakujem, pán Lavia. A teraz pán Garcia Pérez minútu. Ďakujem, pani predsednička. Poľnohospodárstvo takisto neušetrili ekonomické problémy. Pred niekoľkými mesiacmi sme diskutovali o situácii výrobcov mlieka ale už vtedy mnohí z nás hovorili, že kríza sa rozširuje na ďalšie sektory poľnohospodárstva. Súčasná situácia v sektore je zložitá, nízke e, výkupné ceny a, e, veľ, a veľmi veľa usadlostí je už pod hranicou rentability. To poukázalo na nerovnováhu e, v oblasti hodnotenia výroby v poľnohospodárstve je potrebné rekonfigurovať ceny a takisto e, prehodnotiť negociačnú kapacitu zúčastnených strán. Takisto nás nepokojuje schopnosť našich poľnohospodárov, ktorí na rozdiel od svojich konkurentov znášajú vysoké náklady výrobku na výrobu z produktov. Je dôležité, aby sme hľadali systémové riešenia a nie čiastkové riešenia. Ďakujem. Ďakujem. Pán Jar, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teším sa, že tu máme tento bod programu dnes, že na verejnosti e, existoval dojem, že je kríza iba v mliekarenstve, ale tak to nie je, takže preto je to pre postihnutých plnohospodárov dôležité, že hovoríme o ich situácii. Hospodárska kríza Eh, ich sa dotkla pomospárov veľmi eh, silne. Je to v tomto desaťročí veľmi slabý rok, znižili sa zisky a preto eh, sú mnohí pomospári ohrození existenčne. Mnohí majú deficity, sú to deficity spôsobené Eh, osobami, ale krízou sa, z krízy sa katastrofa stávajú vtedy, keď sa proti nej nič nepodnikne. A takéto ľudské chyby, keď tieto odhalíme, tak ich môžeme aj riešiť. V tejto krízi teda je aj šanca a tú šancu je potrebné využiť. Ako to urobiť? Poprvé komisia e, musí reagovať rýchlejšie, keď dôjde k porušeniu rovnováhy na trhu. Po druhé, pre polnohospodárov musíme vytvoriť politické rámcové podmienky tak, aby títo mohli sami regulovať polnohospodársky trh. Po tretie, právne kompetencie e, spoločenstiev výrobcov je potrebné zlepšiť Ďalej využívanie polnospodárských produktov v energetickom sektore eh, musíme zlepšiť a zjednodušiť. A poďalšie, nehovorme iba o znižovaní byrokracie, ale aj ho naozaj urobme. Takže ešte raz e, poučme sa z krízy, využíme príležitosť, ktorú nám poskytuje, pretože toto sme dlžní sebe a našim polnospodárom. V tomto zmysle očakávam v roku 2010 balíček opatrení zo strany komisie, ktoré potom prediskutujeme v príslušnom výbore. Ďakujem. Ďakujem, pán Jar, hovorí pani predsednička. Teraz má slovo pán Kapula Santos na dve minúty a pol. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, vítam vašu prítomnosť na pléne, tak ako ste to robili počas celého mandátu. Napriek tomu, že komisia e, sa nachádza v prechodnom období, e, poľnohospodárstvo e, sa neriadi kalendárom a poľnohospodári očakávajú odpovede na vážne problémy vo svojom sektore. Ako všetci vieme, ekonomická kríza postihla aj poľnohospodárstvo. A to nie len v mliekárenskom sektore, ako nám hovoria masovo-komunikačné prostriedky, ale aj v iných sektoroch. Mlieko, ovocie, zelenina, obilie, olivový olej, toto všetko bolo vážne postihnuté v posledných mesiacoch, tak ako predtým produkcia mesa v dôsledku obrovského e, nárastu výrobných cien, ku ktorým v danom období došlo. Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, očakávame, že situácia sa ešte zhorší v dôsledku otvorenia trhov. Marocké produkty v súlade s novou dohodou, ktorá sa teraz schvaľuje. Je pravda, pani komisárka, ako ste povedali, v posledných mesiacoch tu máme pozitívne signály, ale e, nemôžeme podliehať prílišnému nadšeniu, pretože e, bohužiaľ e, poľnohospodárstvo závisí od cien ropy a teda s nárastom cien ropy dôjde k, k nárastu vstupných cien. A preto, pani komisárka, vy musíte nájsť odpovede na tieto otázky. Poľnohospodári očakávajú politické signály od parlamentu aj od komisie a preto tento program je plne opodstatnený a dúfame, že komisia vyšle nejaké signály a takisto nám poskytne informácie ohľadne opatrení, ktoré chce z krátkodobého hľadiska prijať. Ďakujem, pán Kapolaš Santuš. Pán Dantén, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani komisárka, za to, že ste nás opäť vypočuli. Kríza 2007-2008 ukázala na zraniteľnosť spotrebiteľov vzhľadom na pohyblivosť cien. Polnohospodárske ceny v roku 2009 e, sú oveľa e, zložitejšie pre poľnohospodárstvo. Prečo? Pretože poľnohospodárske ceny boli často prezentované ako trvalé, a poľnohospodári v roku 2008 a v roku 2009 málo investovali. Navyše tu máme od začiatku e, roku 2000 akumuláciu e, týchto nedostatkov. Pani komisárka, vy ste vyjadrili želanie nezasahovať do regulácie trhu. Ale nezabudli sme za posledné roky na to, že poľnohospodárstvo to je predovšetkým potrava a my to potrebujeme lebo na obidvoch eh, krajoch, eh, okrajoch tejto siete máme dvoch zraniteľných členov. Spotrebiteľ, ktorý, eh, je, ktorý znáša vysoké ceny potravín spolu s ďalšími zvýšenými cenami v oblasti nemovitosti, školstva a tak ďalej. A na druhej strane tu máme poľnohospodárov, ktorí potrebujú veľmi veľké investície. Organizácia sektorov vlastne začlenuje všetkých aktérov, vrátane nových, napríklad kolektívne reštaurácie, transformácia 3. 4. stupňa. To všetko môže e, destabilizovať ceny. Myslíte si, pani komisárka, že v budúcnosti komisia bude pripravená zamyslieť sa nad touto situáciou? Ďakujem. Teraz pani Dodds, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem pani komisárka, že ste sem k nám zavítali. Chcem zdôrazniť niekoľko otázok, ktoré prevládajú v Severnom Írsku v rámci polnohospodárstva za ostatné mesiace. Zrejme ste, pani komisárka, čítali, že sme v jednom z regiónov boli obeťami veľkých záplav a toto viedlo k vážnym ťažkostiam pre polnohospodárov. Pokiaľ ide o prístup k zariadeniam, k poliam vzhľadom na zablokovanú infraštruktúru. Ďalej nemali možnosť hnojiť, a boli tu obrovské straty. Takže by som poprosila komisiu, aby sa tým zaoberala napríklad priamou pomocou pre farmárov v tejto oblasti. Bolo by dobre, keby sa zaoberala aj produkciou zemiakov. V Severnom Írsku viacerí producenti mi zaslali list, pretože na ne mal dopad E, mali dopad zrážky za ostatné týždne a obávajú sa, že nebudú schopní vykopať e, produkciu a prichádza mraz. Takže majú obavu, že prídu o svoju úrodu, takže ešte raz je to jedna z súčastí polnohospodárskeho sektora v Severnom Írsku, ktorá má obrovské ťažkosti. Neviem, som sa tiež stretla so e, zástupcami producentov vajec. Toto sú e, ľudia, ktorí, e, to sú producenti, ktorí prechádzajú k, k kuklitkovému chovu a otázka znie, či takýto nový systém klietok, či bude zachovaný po dostatočne dlhé obdobie, teda aby to nemuseli onedlho znova vymieňať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz sa dostávame k postupu KHDI. Sedem rečníkov požiadalo o slovo, sedem poslancov, takže poprosím vás, aby ste dodržali rečnícky čas jedna minúta, aby sa každý dostal k slovu. Pán Silvestri ako prvý. Signora commissaria, la crisi che sta vivendo il settore agricolo è Ďakujem pekne, pani komisárka. Kríza v polnospodárstve je skutočne veľmi závažná, lebo je to riziko, že sa nepodarí situáciu zvrátiť. Napríklad v Apulii sa produkuje predovšetkým olivový olej. Keď si pozrieme ceny olív a olivového oleja, vidíme, ako významne klesli. To znamená, že polnospodári sú v strate. Olivový olej bude viesť tak povediac k smrti polnospodárov, ktorí teraz e, protestujú v celom regióne. Potom ešte ďalšia vec. Potrebujeme opatrenia, potrebujeme fond Solidarity, tak ako pre oblasť mlieka, potrebujeme to aj pre e, oblasť ovocia, zeleniny a olivového oleja. Preto žiadam komisiu o intervencie a predovšetkým potrebujeme zmenu nariadenia, ktorá sa týka olivového oleja. Samozrejme dochádza k podvodom aj v supermarketoch, týka sa to aj olivového oleja a častokrát rozličné oleje sa zmiešajú a zmenia sa etikety. Ďakujem pekne. Pani Köstinger na minútu. Vážená pani komisárka, ďakujem pekne za vašu správu. Toto je významný signál pre našich polnospodárov, ktorí v tejto zložitej situácii musia žiť. Poukázali ste na pokles dopytu. Bolo by dôležité posilniť dopyt, aby sa zvýšil odbyt. Je dôležité riešiť krízy, teda dôležité je ich monitorovať a rýchlo zaviesť efektívne kroky, ktoré krízu zvrátia. Som pevne presvedčená, že také, taká citlivá oblasť, ako je produkcia potravín, potrebuje skutočne trhové nástroje. Dôležité je chrániť našu kultúrnu krajinu, zachovať biodiverzitu. Toto nie je nahraditeľné. To znamená, že musíme toto chrániť a musíme na to myslieť, keď v budúcnosti budeme diskutovať o polnospodárskej politike. Ďakujem pekne, pani Köstinger. A teraz pán Tarabela. Pani prezidentka, pani komisárka, ďakujem vám za vaše vysvetlenia E, ohľadne rozličných poľnohospodárskych výrobkov a myslím si, že je potrebné naďalej dohliadať, aby sme zasiahli, keď to bude potrebné, lebo vidíme, aká pohyblivosť a vrtkavosť vládne v modernom poľnohospodárstve a preto chcem požiadať, aby sme obnovili verejnú politiku stanovovania cien, regulácie cien a v budúcnosti, aby sme vytvorili niektoré regulácie na úrovni verejných politiek, napríklad vytvoriť observatórium pre ceny a marže, ktoré by e, stanovovalo spravodlivé ceny, či už e, u výrobcov, transformátorov alebo distribútorov. A sam, lebo my teraz konštatujeme, že je tu pre distribútorov aj pre transformátorov istá e, marža, ale samotní výrobcovia majú vážne problémy.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 že sa tu otvárajú dvere novým produktom, ktorých kvalita je spochybnená. Ďakujem, pani Gutierrez. A teraz dávam pani, slovo pánovi Felderovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je veľmi dôležité, že diskutujeme o kríze jednotlivých odvetví. Lebo prezentovali sa viaceré plány, ktoré hovorili o tom, čo sa bude robiť po roku 2013 a ako sa bude znižovať podpora polnospodárov. Zaberajme sa tým, aké ťažké dopady mali liberálne opatrenia v minulosti. Poučme sa z týchto chýb a nezopakujme tieto chyby v budúcnosti. náklady na polnospodárske produkty možno budú stúpať v budúcnosti, ale musíme si uvedomiť, že potrebujeme polnospodárstvo, lebo na svete rastie počet hľadujúcich. Keď sa hovorí o zjednodušovaní, tak vidíme, že práve naopak všetko je zložitejšie. Zavedli sa nové e, e, opatrenia na ochranu e, rastlín a živočíchov, vznikajú tu náklady, ktoré samozrejme vedú ku komplikáciám. To logo echi, Ďakujem pekne. A teraz pani Kaltenbach na minútu. Uh, Kommissionspräsident Barroso hat im Rahmen des Predseda komisie Barroso pri výmene názorov ohľadne svojich línií prislúbil, že udržateľnosť a biodiverzita budú dôležitými cieľmi politiky Európskej únie v tomto období. To znamená, že tento cieľ musí byť viditeľný vo všetkých oblasti politík a predovšetkým oblasti polnohospodárstva. A dnes na tomto mieste by som chcela na vás dôrazne apelovať, aby tieto opatrenia a výlučne tieto opatrenia ste podporili, ktoré budú viesť k zachovaniu biodiverzity a trvalej udržateľnosti. Ďakujem pekne. O Kelly, ja Uh, merci, Mr. President. Um, Ďakujem, pán predseda. Vítam túto rozprávu, pretože sa spomínajú problémy Mnohé z nich s tými nemôžeme nič urobiť, ale sú, sú aj také, s ktorými nemôžeme nič neurobiť. Mnohí hovorili o probléme regulácie, nadmernej regulácie. Toto spomínajú mnohí polnospodári po celom území EÚ. Tiež sa uvádzalo GMO a ja súhlasím s tým, že je potreba konať v tejto oblasti. Ale ešte ďalšia oblasť, ktorá je dôležitá a toto sú e, vývozy živočišnej výroby. A tu je riziko, že e, zavedieme také úpravy, ktoré budú nákladovo prohibitívne pre takých, e, ktorí ktorý dobytok eh, vyvážajú, ako napríklad Írsko, na to, aby keď môžeme porovnať e, e, cestovné trasy tých poslancov, ktorí prichádzajú sem e, do, do, do Štrasburgu, by sme to mohli porovnať s trasami zvierat, ktoré sa exportujú a niekedy je to dlhšie v našom prípade, takže dávajme si pozor na to, aby tu nebola na regulácia na trhu. Ďakujem mm, pekne. Prosím vás, keď začnete hovoriť e, iným jazykom, tak to nejako indikujte, pretože vaše mercy na úvod e, nebolo e, zmilovanie po anglicky, ale merci po francúzsky. Dúfam, že to ste chceli povedať. Ďakujem. Teraz pán Androver na minútu. Ďakujem, pán predseda. Situácia v poľnohospodárstve neznepokojuje, je neudržateľná vidíme, že e, čoraz viac e, sa prejavujú rozdiely v cenách, ktoré dostáva poľnohospodár a v cenách na trhu. Dohody, asociačné dohody, to je utopia a my vidíme, že tu máme hanebný prípad e, paradajok z Maroka a pritom komisia tu vôbec nekoná sanitárne opatrenia sa aplikujú rôzne na rozličné situácie a to vytvára nespravodlivosť. Máme tu prípady, napríklad zníženie dovozných cieľ na banány, čo bude mať negatívny dopad na naše poľnohospodárstvo. Takisto tu máme e, dopad na poľnohospodárov, e, ktorí produkujú meso. A je isté, že táto poľnohospodárska aktivita napríklad v periférnych oblastiach je nielen e, neistá, ale aj znepokojuje. Títo ľudia sa chcú venovať poľnohospodárstvu, ale každeň majú ťaž, väčšie ťažkosti. Komisia musí čeliť týmto problémom bez komplexov. Ďakujem. Pán Dofman, minútu. Äh, Vážený pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Naozaj platí, že teraz v mnohých sektoroch pohospodárstva prevláda kríza, vládne kríza. To má viac dôvodov. Jedným z nich je zrejme aj liberalizácia poľnohospodárskej politiky v ostatných rokoch my odoberáme bezpečnostné siete eh, z polnohospodárstva a s tým súvisia, alebo z toho vznikajú problémy našich polnohospodárov. Takže z krátkodobého hľadiska hľadáme riešenie krízy, ale z dlhodobého hľadiska ide o celkovú reformu polnohospodárskej politiky. Čo robiť eh, s volatilitou cien? Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy sme my, Európsky parlament, dostali úlohu aktívne sa zaoberať polskou politikou. V Paríži sa stretli ministri polnohospodárstva, hovorili ste, hovorili o tom, to je naozaj dobré, pán, pán predseda, ale ja si myslím, že my v Európskom parlamente máme za úlohu našim polnohospodárom ukázať našu novú úlohu. Prostredníctvom demokracie musíme hľadať a nachádzať riešenia pre budúcu polskú politiku. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na záver tejto rozpravy dostáva znova slovo pani Fischer-Bell v mene komisie. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa teraz zareagovať za, na tie otázky, ktoré tu odzneli. Rozpráva, ktorá tu prebehla, poukazuje na to, že všetci rovnako vnímame ťažkosti, s ktorými sa stretáva náš sektor polnohospodárstva. Poprvé, trošku ma prekvapilo, že aby sme že, sme, že vraj sme odstranili nejakú e, sieť istoty, nejakú bezpečnostnú sieť v polnohospodárstve, tak to vôbec nie je. My máme takúto sieť k dispozícii, takúto záchrannú sieť. V prípade, že polnohospodári potrebujú našu podporu, my tu máme takúto záchrannú sieť, ide o priame platby. Toto funguje. A je to k dispozícii polnohospodárom. Potom máme rôzne systémy intervencií, e, napríklad e, náhrady, exportné náhrady e, a tak ďalej. Takže toto uplatňujeme v prípade, že použitie týchto nástrojov považujeme za potrebné. Otázka zjednodušovania, byrokracia. Áno, súhlasím s vami, že by sme sa mali snažiť zjednodušiť situáciu a preto v stredu na rade odprezentujem ministrom návrhy smerom k deregulácii. Rada predložila 39 rôznych návrhov. Mnohé z nich akceptujeme, niektoré z nich sú skôr politického charakteru na obdobie po roku 2013, ale som si istá, že tieto návrhy sa budú zdať zaujímavé aj vám. Zrejme viete, že v oblasti deregulácie mám rovnaký názor ako vy. V oblasti GMO platí to isté, v prípade tých neschválených, že je potrebné nájsť technické riešenie a ja predložím návrh na takéto technické riešenie. Európska únia je najväčším dovozcom polnohospodárskych výrobkov. To platí. Európska únia je však zároveň aj najväčším vývozcom polnohospodárskych produktov. Je to preto, lebo máme veľmi dobrú kvalitu, máme veľmi dobrý imič na zahraničných trhoch. Takže otázka ochrany našej vlastnej produkcie, takáto možnosť by bola škodlivá pre náš sektor polnohospodárstva, takže my musíme naďalej byť viditeľným účastníkom vývozných trhov a ja dúfam, že Európsky parlament nás v tomto podporí, že potrebujeme viac prostriedkov na propagáciu našich kvalitných výrobkov na nových trhoch. Myslím, že je tu ešte veľký potenciál s určitou mierou podpory. Otázka regulačného rámca. Myslím, že regulačný rámec ste mali na mysli, hoci ste toto slovné spojenie priamo nepoužili. Momentálne farmári uzatvárajú zmluvy s výrobcami pri pevných cenách na určitý objem. Toto je možné, polnohospodári to môžu robiť. A viete, že na skupine na vysokej úrovni pre mliekarenstvo sa zaoberáme dobrovoľnými spôsobmi, ako zlepšiť tento systém. Biodiverzita, súhlasím s vami, že je to dôležitá otázka a práve preto sme zahrnuli biodiverzitu medzi nové výzvy, keď sme sa dohodli na kontrole stavu spoločnej poľskej politiky na Helščeku v novembri 2008. Takže toto je jedna z priorít a súhlasím s tým, čo povedali poslanci v rozprave. K opatreniam my momentálne môžeme využívať všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii, ale nové iniciatívy tie nemôže predložiť naša komisia. E, som si istá, že si uvedomujete tento problém, ktorý tu máme. Takže dúfam, že nová komisia bude e, v úrade čo možno najskôr. Teším sa, že Európsky parlament teraz bude dôležitým hráčom v tejto oblasti do budúcna, keďže Lisabonská zmluva zavádza, zavádza postup spolurozhodovania v tejto oblasti. Nejde iba o spolurozhodovanie čisto o otázkach polnohospodárskych, ale aj o otázkach rozpočtových. Takže tu poslanci Európskeho parlamentu budú mať obrovský vplyv na rozpočtové vybavenie polnospodárskeho sektora po roku 2013. A možno to nebude z tejto funkcie, ale verte mi, že budem monitorovať to, ako plníte svoje nové právomoci v oblasti polnohospodárstva. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Debata je uzavretá a teraz môžeme prejsť k ústnej otázke ohľadne perspektív programu rozvojového programu z Dohy po 7. ministerskej konferencii VTO. Dávam slovo na 5 minút pánovi Morejrovi, autorovi otázky.